Allora, colleghe e colleghi, riprendiamo le nostre votazioni. Kolegyne, kolegovia, pokračujeme s hlasovaním. Hlasujeme o správe David a Siviec o európskej politike susedstva. Pozmeňujúce návrhy tu nie sú. Hlasujeme e, o celom znení. Za, proti, zdržal sa niekto. Blahoželanie obom spravodajcom. A teraz správa pani Intfeld, politika EÚ v boji proti terorizmu. Hlasujeme o poz, prvom pozmeňujúcom návrhu, kto je za, kto je proti. Teraz zdržal sa niekto. Preveríme to elektronicky. Hlasujeme prosím teraz. E- Ak ste všetci a, hlasovali, uzatváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh sa prijíma. A tým pádom e, tá, tento návrh uznesenia nie je potrebný. A tým pádom sme aj skončili hlasovanie. E, želám vám všetkým dobrú chuť. Pokračujeme e, v programe vysvetlením hlasovania. Ja